5 minút vypočutia. Máte slovo, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Ďakujem pekne za férovosť, e, ktorú ste ma privítali. A ja tiež by som sa chcel poďakovať za konkrétny spôsob, ako ste mi kladli otázky ako poslanci. robili e, na mňa dojem aj kvalita, na mňa dojem aj kvalita, ako ste sa vysporiadali jednotlivými témami a tak isto ako vidieť, ako ste sledovali komisiu aj z hľadiska toho, čo je očakávate od tej budúcej komisie. Musíme teda nájsť také cesty, ktoré práve tieto množstvo výborov s rôznymi pozíciami nejakým spôsobom integrujeme. E, myslím si, že e, musím, pred, s všetkým predsedom, e, pokiaľ ide o témy, ktoré nespadajú len pod jeden výbor, akým spôsobom e, zabezpečiť účasť tých e, kolegov, ktorí to majú záujem aj z dvoch plus troch ďalších výberov aby mali možnosť sa postupov zúčastniť. Takže ja myslím, že najbližších 5 rokov budeme musieť rozhodnúť o tom, že či sa nám to teda vlastne, či sa nám to celé podarí. Ide nielen o europeizáciu európskej politiky, práve cesto plus e, e zákonodárstva, plus e, moderovania, plus e, regulovania a zároveň deregulovania. A tiež e, je, myslím si, že z vašich otázok som sa dnes dozvedel veľa o tom, aké máte pozície a budem sa snažiť čo najviac plniť vaše očakávania. Grazie, Oettinger, anche per questa. Ďakujem pekne, pán Oettinger. Ďakujem aj za tento apel. Verím tomu, že bude počuť aj kolega Buzek. Teraz by som dala slovo pánovi Buzekovi, aby urobil svoj záver. Prvnež ukončíme toto vypočutie. Predovšetkým by som chcela poďakovať všetkým poslancom alebo zástupcom európskych občanov, ktorí sú tu prítomní, aj médiám, a mimovládnym organizáciám a všetkým tým, čo sledujete naše vypočutie tu, na aj, tu aj na webovej stránke parlamentu. Sme radi, že sme takto spojení a chcel by som poďakovať aj všetkým poslancom za otázky. Väčšina, no, otá, väčšina otázok pochádzala od členov výborov kultúry a priemyselu ale asi 30 ostatné výbory Imko, Júri a Libe, takže spolupráca medzi výbormi bola vynikajúca. Ďakujeme za takúto spoluprácu a predovšetkým asi by som mohol povedať, že ďakujeme vám, pán podpredseda komisie, za vaše odpovede aj za veš vaše veľké zasadzovanie sa energetických otázok a europeizácie energetických otázok, čo bola zrejme pred 5 rokmi vaša najdôležitejšia úloha a ste sa jej zhostili celkom úspešne. A v podstate niečo podobné potrebujeme aj v informačnej spoločnosti, komunikáciu, prepojenie služieb, siete prepojenie sietí vo všetkých našich komunikáciách. A ja tu nehovorím iba za výbory TRE. Takže my vám želáme všetko dobre v najbližších 5 rokoch. Mám e, dobré správy pre členov výboru ITRE. Zajtrajší výring je o 9 ráno. Myslím si, že pre vás to sú dobré informácie lebo je to dobrá informácia. Uvidím, zajtra ráno uvidíme pána Moedasa veľmi skoro ráno, ktorý by zodpovedný za výskum, vedu a inovácie. A ešte by som vám chcel poďakovať. By som chcel poďakovať teda spolu predsedničke. Ďakujem za výbornú spoluprácu. A vďaka tomu sa nám podarilo zabezpečiť takýto komplikovaný, ale úspešný hearing. Predsedajúca alebo spolupredseda, ďakujem ešte len v závere by som ešte chcela poďakovať pánovi Buzekovi za tieto milé slova na moju adresu a ja tiež ďakujem aj pánovi Oettingerovi Bola som veľmi rada, keď som mohla vidieť e, rôzne hlasy, rôzne stanoviska rôznych politických skupín, aj výborov, ale zároveň tu bola aj dobrá rovnováha rôznych otázok, e, ktoré sa týkali tak vytvorenia digitálneho hospodárstva, ako aj digitálnej spoločnosti. To bol vlastne aj účel a ja si myslím, že takto aj bolo napokon. Hovorili sme o kultúre, pluralizme, európskej európskom multikulturalizmu jazyčnosti. No, myslím si, že sme všetci počúvali in, intenzívne. Ešte by som chcela uvieť niekoľko praktických informácií pre všetkých. Takže postup je taký, že budeme mať e, vyhodnocovacie kolo spoločne so spoločnými výbormi, potom bude stretnutie koordinátorov výboru ITRE a kultúry, to bude zajtra no in kamera, um, ehm, útorok 30. septembra od, še- od 18. do 19. hodiny zajtra večer v miestnosti ASP 1G3. Tiež by som chcela poďakovať všetkým, chcela by som poďakovať aj tlmočníkom za to, že pracovali takto intenzívne, takto neskoro večer. A dúfam, že každý považoval toto za veľmi užitočné, užitočné stretnutie. Ďakujem pekne.